Madame le Président, Bonjour à tous. Dobrý deň všetkým. Lepšie povedané iba niektorým, ktorí sú prítomní. Otváram zasadnutie. A pokiaľ ide o program schôdzené, preto máme ústnu otázku na komisiu.